Milí kolegovia, poprosím vás, aby ste si sadli na miesta a budeme pokračovať v našom zasadnutí a dám slovo nášmu kolegovi Nesby Ali k fondu prispôsobeniu sa globalizácie s Holandskom. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. 12. júla 2016 Holandsko predložilo žiadosť o finančný príspevok z Fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Táto žiadosť sa týka prepúšťania v e, Ehm, ich eh, sektore eh, malého obchodu, eh, tiež v predaji motorových vozidiel a motocyklov. v regiónoch NL13 a NL21 v Holandsku. Celkové hodnotenie tejto žiadosti dopadlo tak, že je to v súlade s pravidlami nariadenia a dospelo sa k záveru, že podmienky eh, na udelenie prostriedkov boli splnené naj prvkami v eh, tejto žiadosti je nasledovné počet podnikov, eh, ktorý sa týka je 6, celkový počet prepustených pracovníkov je 1096, celkový počet príjemcov 1800, väčšinou sú to mladí ľudia, všetci z nich sú občania Európskej únie. Celkový rozpočet predstavuje 3 milióny 31 250 eur. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii prispieje do výšky 60 na síce 1 800 tisíc 750 eur. Podľa hodnotenia vidíme, že prepuštenie zo zamestnania a tiež e, globálna kríza sa podpísali pod e, túto situáciu a tiež e, z tohto dôvodu došlo k ukončeniu činnosti tohto podniku a tieto prepustenia zo zamestnania mali priamy vplyv na miestnu ekonomiku aj regionálnu ekonomiku. Tieto návrhy splňajú všetky patričné podmienky a nepredstavujú pasívnu sociálnu ochranu. Teda môže sa poskytnúť e, ochrana, aby sa prekonali negatívne dopady ukončenia prevádzky tohto závodu. Všetky aspekty žiadosti splňajú všetky um, stanovené pravidla. E, chcel by som upozorniť kolegov uh, na návrh uznesenia Európskeho parlamentu a tiež na rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v dvoch týchto regiónoch eh, eh, Holandska, ktoré som spomenul na úvod. Ďakujem. Merci. Ďakujem za túto prezentáciu aj výmenu názorov. Kto by sa chcel k tomu vyjadriť? Nevidím. Nech sa páči žiadosť o slovo. Ďakujem pekne. Ja ako teňový spravodajca za EPP by som chcel podporiť tento návrh na mobilizáciu, pretože využitie 1,8 milióna eur pomôže viac ako 800 ľuďom a 60 z týchto ľudí sú mladí ľudia do veku 25 rokov. Chcel by som teda podporiť mobilizáciu tohto fondu na prispôsobenie sa globalizácii v tomto konkrétnom prípade. Ďakujem. Merci, monsieur Steganek. Ďakujem. Je tu nejaká ďalšia žiadosť o slovo? Tak by som rád upozornil, že pozmeňovacie návrhy, ak chcete ich predložiť, sa tak termín je 31. január do 12. na obed a hlasovať budeme vo výbore 9. februára. A teraz ideme A teraz ideme na Európsku investičnú banku a k eventuálnym e, stratám, ktoré by mohli byť. Teda záruka EÚ pre e, Európsku investičnú banku za straty finančných operácií na podporu investičných projektov mimo únie. Kolegyňa Gardia Sabal. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade som chcela všetkých prítomných informovať, že myslím, to bolo predvčerom, že dostali návrh pracovného dokumentu k vonkajšiemu mandátu EIB, kde sa hovor... a my si myslíme, že bolo potrebné vypracovať takýto dokument, aby sme zanalizovali situáciu, aby sme vysvetlili, o čo vlastne ide v tomto externom mandáte EIB a aby bolo čierne na bielom napísané, aké sú návrhy komisie a naznačiť určité otázky, aby sme dnes mohli mať výmenu názorov a aby sme aj videli, aký je, aké je stanovisko ostatných politických skupín, aby sme na základe toho mohli postaviť správu. Dnes by som rada zdôraznila najvýznamnejšie časti tejto, e, tohto pracovného dokumentu a ako som už povedala, rada by som si vypočula názory kolegov. V septembri 2016 komisia predložila návrh revízie v polovici Eh, obdobia, vonkajšieho obdobia eh, vonkajšieho mandátu EIB ide o 10 aktivít EIB. Rozpočet dáva určité financie a zároveň záruky EIB. Zaručujeme možné straty alebo rizika tie e, zvrchované a tej klasické, klasického charakteru všetkých požičiek, ktoré EIB robí e, týmto mandátom. Na obdobie 2014-2020 bola možnosť záruky 30 miliárd eur. Doteraz sa aktivovalo 27 miliárd a 3 miliardy ostali ako opcia. To znamená v rozpočte, tak ako v prípade FC, negarantujeme alebo nezaručujeme 100%, 100% ale len jednu časť, 9% a v rokoch 17, 2018 a 2020 nepôjdem do detajlov, tak je to asi 200 miliónov eur, v niektorom roku viacej, niekedy menej. Takže s tými 200 miliónmi dávame záruku EIB, aby mohla vykonávať svoj mandát. Tento záručný fond sa financuje ročnými platbami európskeho rozpočtu, ale tiež sa financuje z pôžičiek a zo sum, e, ktoré sú príjmové z iných častí či položiek. Aké je stanovisko komisie? Tá priebežná revízia je súčasťou balíčka externého investičného plánu, ktorý komisia predložila pre Afriku a cieľom je venovať sa alebo riešiť zásadné príčiny migrácie a dosiahnutie ciele udržateľného rozvoja. Hlavné návrhy komisie je e, teda prvý cieľ mandátu, teda venovať sa tým e, zásadným príčinám migrácie, uvoľňuje tých, e, tie 3 miliardy eur, ktoré boli opciou a prechádza sa z 20, 27 na 30 miliárd eur, to je tá e, požiadavka, ale navyše navrhuje prekročiť ešte e, túto sumu 230 miliónov, aby súkromný sektor mal dodatočnú záruku. To znamená navýšenie záruky to je pre tento VFR 114 miliónov eur a po roku 2020 budeme musieť ešte dodať 182 miliónov navyše. Ďalšie návrhy, ktoré tam sú, je tam návrh zmeny a, um, nového systému ukazovateľov, aby sa tieto projekty lepšie vyhodnocovali a tieto majú teda eh, byť určené na migračnú krízu. Je tam stanovený zoznam voliteľných eh, krajín. Viete, že sa tam hovorilo niečo o Iráne, ten tam je a, a niektoré krajiny boli vybraté, pretože už dosiahli relatívne vysoký eh, mieru rozvoja a tiež navrhuje zvýšiť flexibilitu vzhľadom na stropy, teraz tam bola 10-percentná flexibilita a teraz sa e, navrhuje to navýšiť na 20 Ten garančný fond a tá časť, ktorú my dávame z rozpočtu, vzhľadom na novú účasť súkromného sektora, máme aj nový zdroj financovania, to sú príjmy, ktoré získame e, z požičiek súkromnému sektoru Pokrytie záruky bude fungovať trochu inak naďalej. Musíme dávať tých 9 do garančného fondu, aby sme mohli zaručiť externý mandát, ale je tam akési 1 takej poistky a prvé percento príjmov necháme v rozpočte, aby sme sa dopracovali k tým 10 aby sme mali takú záruku, ale ale naďalej e, európsky rozpočet e, to bude stať len tých 9 Ešte ďalšie nové záruky, riadenie záruky sa vracia do rúk Európskej komisie. To znamená, že EIB by už nemal správu tejto záruky alebo nemenežoval by túto záruku. Takéto sú návrhy komisie. Ako vidíte, je tam viacero vecí, ktoré treba prediskutovať a prvá z týchto vecí je, či si Ehm, myslíte, že ten návrh záruky, eh, teda to zvýšenie záruky, tak ako to komisia navrhuje, či je postačujúci? Keď sa pozrieme na vykonávacie údaje a plnenie rozpočtu, časť sa už uh, anticipovala napríklad s iniciatívou uh, teda záruka mladých a tak ďalej. Takže EU e a členské štáty e, žiadali od EIB, aby sa sústredila napríklad príliš na Ukrajinu alebo na krajiny arabskej jary a tým, že sa výdavky potom anticipovali, tak na záver e, nebude dostatok financí na to, ak chceme mať rovnakú úroveň investícií. A v tomto návrhu sú aj zmeny v tom zozname krajín. Sú tam nové krajiny, a je tam aj zmena politických vzťahov s Kubou a je tam zámer EÚ, aby sme mali väčšiu účasť na Kube a tam bude aj potreba väčších investícií v tejto krajine. A ďalšia významná téma, aby som, a chcela by som poznať vaše stanovisko, či sa zhodneme na tom, aby e, prešiel manažment záruky EIB na komisiu. Včera, keď sme hovorili o VFR, tak myšlienka komisie je, unifikovať všetky záruky a garancie pod jeden rozpočtový riadok a dať poistku alebo väčšiu istotu týmto e, garanciám, aby sme mali peniaze takto viazané, lepšie e, zaručené. Podľa mňa je to veľmi pozitívny návrh a otázka je, či využijeme túto príležitosť, aby sme postupne do tejto jedno, jedinej záruky transferovali peniaze, v tomto prípade financie z vonkajšieho mandátu. A tretia otázka, ktorá vznikla už pri EFSI, a síce ako zabezpečiť tú pridanú hodnotu nielen toho externého mandátu, ale aj iných nástrojov, ako je e, plán vonkajších investícií, a ďalších fondov, ak chceme sa prioritne venovať tomu, aby sme bojovali proti príčinám migrácia, hlavne v Afrike a v susedných krajinách. Teda ako sa môžeme uistiť, že peniaze, ktoré poskytujeme, ma dávajú naozaj pridanú hodnotu a posledná téma, hoci v dokumente je ich viac, ako vylepšiť viditeľnosť práce EÚ a ako zabezpečiť, že príjemcovia tohto európskeho rozpočtu, eh, mm, že eh, je to pod logom EÚ a potom aj závisí na, eh, na Európskom parlamente, ako vylepší dohľad a kontrolu využívania peňazí, či tie kritéria a tie priority, ktoré boli stanovené, tak či boli rešpektované. To je z mojej strany všetko a ja teraz čakám na vaše komentáre. Merci. Merci. Ďakujeme pekne, e, pani spravodajkyňa. Obrátime sa teraz možno na komisiu, aby odpovedala na otázky. Pani e, Gardie Zabal. C'est monsieur Benjamin Angel. Pán Benjamin Angel zastupuje komisiu. Ďakujem, pán predseda. Chceli by sme oceniť prácu spravodajkyne v tejto oblasti. Niekoľko poznámok, ak dovolíte. Neskôr, čo sa týka rozsahu tohto návrhu. Nepochybne Európska investičná banka by mohla toho robiť viac, ak by mala väčší rozpočet, ale problém je v tom, že by to malo spadať do okruhu 4 viacročného finančného rámca a to je najobmedzenejší okruh zo všetkých. Už e, teraz došlo k výraznému navýšeniu. Pôvodne sa plánovalo, že by išlo len o ďalšie 3 miliardy navyše a my chceme teda nielen presunúť tieto 3 ďalšie miliardy navyše, ale 2,3 ešte k tomu. A to má priame dopady na aktuálny viacročný finančný rámec, keďže to znamená, že budeme potrebovať celkovo 300 miliónov eur v rozpočte, z ktorých 35 miliónov z viedzočného finančného rámca aktuálneho. Viem, že sa to možno nezdá ako vysoká suma, ale v okruhu 4 to naozaj vysoká suma je. Tam sú e, už zdroje do veľkej miery vyčerpané. Chcel by som ešte z, e, možno trošku e, vysvetliť jednu vec, e, bolo to ešte nedorozumenie. Komisia navrhla navýšenie vo všetkých zemepisných oblastiach vrátane východu. Nenavrhujeme znižiť financovanie východnej časti, navrhujeme práve naopak zvýšenie všade. Stalo sa však to, že Európska investičná banka už vopred frontloadovala veľkú časť svojich výdavkov vo východnej časti a Samozrejme, keď to takto vopred um, už zviažete, tak uskutočníte frontloading, nedá sa to udržať na rovnakej úrovni, musí sa to potom trošku um, prekalibrovať. Vo východnej časti sa totiž uh, minula vyššia suma, než sa plánovalo na isté stanovené obdobie. Uh, to sa dlhodobo samozrejme udržať nedá. Chceli by sme Európskej investičnej banke pomôcť s touto situáciou, preto navrhujeme vyššiu mieru flexibility v presúvaní prostriedkov, teda chceme zvyšiť flexibilitu z 10 na 20 Tiež nesmieme zabúdať na to, že pre niektoré krajiny boli pôvodne plánované vysoké sumy, napríklad pre Rusko, a tam z objektívnych dôvodov sa nič nedeje. A aj to je istá rezerva, ktorá môže pomôcť e, investičnej banke v rozdeľovaní prostriedkov. Čo sa týka spravovanie e, fondu záruk, Samozrejme, aj keď to nie je centrom tohto návrhu, centro sa týka LM, my nechceme nejako kritizovať e, investičnú banku z hľadiska ich e, výkonnosti, ale pýtame sa len e, na jednu vec. Investičnej banke poskytujeme dosť vysoké prostriedky, platíme za to dosť vysoké poplatky, pritom by sme to mohli robiť aj my sami. Otázka teda znie, či by sme chceli dosiahnuť úspory z rozpočtu alebo zisky pre členské štáty. Úprimne povedané, ak teda toto spravovanie aktív, e, čo sa týka v skutočnosti iba e, skupovania a predaja cených papierov. Ak to presunieme komisii, vytvorili by sme úspory zhruba e, milión eur ročne a keďže 1 euro v fonde záruk dokáže financovať 11 eur, mm Ehm, predstavovalo by to eh, dosť značnú sumu v priebehu eh, celej platnosti viacročného finančného rámca, konkrétne 66 miliónov buď ako makrofinančná pomoc eh, niektorým tretím krajinám, alebo ako um, úver, či na využitie z ELM. Teda je to dosť značná úspora z rozpočtu. Komisia je schopná vykonávať tieto úlohy, nemuseli by sme naberať na to žiadnych nových pracovníkov. V súčasnosti nás to teda e, stojí viac prostriedkov z rozpočtu, než e, tvrdí Európska investičná banka. To však nie je žiadna kritika na investičnú banku. Um, tá si svoje úlohy plní, ale my sa len pýtame, keď máme svoju vlastnú banku, prečo by sme mali platiť externej banke za takéto služby, keď to dokážeme vykonať aj sami, o mnoho lacnejšie. Ešte posledná poznámka. Preskúmali sme tiež e, zoznam e, krajín, ktoré majú nárok. Upravili sme ho, znížili sme ich počet. V tomto zozname bolo viacero krajín, ktoré sa vnímali e, ako krajiny, ktoré by nemali byť na takomto zozname, ich Hajný totiž bol výrazne vyšší, než stanovujú kritéria napríklad Singapur, Južná Kória, Island a tak ďalej. A preto navrhujeme, aby sme stiahli krajiny s vysokým príjmom z tohto zoznamu. Nie totiž dôvod poskytovať im záruky pri požičkách od investičnej banky. Chcem ešte upozorniť, že rada doplnila jednu krajinu na tento zoznam krajín, ktoré sa majú stiahnuť, bez toho, aby sme to my odobrili. Ide o Tajvan. Komisia navrhla stiahnuť Hongkong a Makau, ale Tajvan, ten sa trošku stratil. V podstate to isté sa stiahuje aj na Tajvan, tie isté dôvody. A ešte jedna jediná krajina, v prípade ktorej ju chceme zaradiť e, na zoznam krajín, ktoré môžu získať nárok, a síce Irán zatiaľ to nie je uzavreté, neznamená to, že Irán automaticky získa štatút takéto krajiny. Znamená to, že by sa o tom mohlo rozhodnúť, aby teda Irán bol tiež krajinou, ktorá si môže nárokovať. To sa bude musieť schváliť prostredstvom delegovaného aktu a potom parlament a rada budú mať právo veta v prípade, že nebudú súhlasiť so zaradením Iránu na tento zoznam keď sa to teda bude preberať Toľko z mojej strany, pán predseda, veľmi rád odpoviem eh, na akékoľvek ďalšie prípadné otázky poslancov. Merci. Ďakujem pekne. Je to dosť zaražajúce, eh, že Európska investičná banka s zárukami, ktoré má, poskytuje pôžičky krajinám ako je Singapur a podobne. Trošku si kladieme otázku, z akej vízie, z akej strategickej vízie sa tu vlastne vychádza Poskytujú sa úvery len tak. Ja by som eh, veľmi rád poznal nejakú stratégiu, nejakú štruktúru v tomto prístupe. V každom prípade ďakujeme za vaše upresnenia. Ešte eh, dáme slovo Európskej bezpečnej banke, ale neskôr pána Muresa a potom pán Böge. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno, kolegovia. Najskôr by som chcel povedať, že aj ja oceňujem zámer komisie zvýšiť externý úverový mandát investičnej banky. Myslím si, že je to najvýznamnejší nástroj, akým spôsobom môžeme podporovať investície aj mimo Európskej únie a to najmä v našom susedstve, najmä v kontexte nestability vo východnom e, partnerstve susedstve. E, snažíme sa pomôcť, dajme tomu, Ukrajine. Chceme posilňovať inštitúcie, demokraciu, e, ekonomiku tejto krajiny. E, musíme sa zamerať predovšetkým na krajiny v našom susedstve, vo východnom susedstve, aj v južnom susedstve budeme musieť lepšie rozdeliť priority hľadiska rozdeľovania našich prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. E, prvá poznámka k zoznamu krajín, ktoré majú nárok. Myslím si, že bolo správne vylúčiť zo zoznamu krajiny, ktoré sú už rozvinuté, ktoré nemajú akutnú potrebu financovania od investičnej banky, ako napríklad Singapur, Island, Južná Korea, Izrael a tak ďalej. Tiež bolo podľa mňa správne zahrnúť Irán na zoznam krajín, ktoré môžu získať nárok, ale podľa mňa to neznamená, že Irán automaticky by mal e, získať financovanie od Európskej investičnej banky v krátkodobom meradle. Je dôležité, aby boli predložené návrhy na projekty, ktoré budú splňať všetky kritéria. Toto sa vzťahuje nielen na Irán, ale na všetky ostatné krajiny. Peniaze by sa mali dostať priamo k ľuďom, ktorých potrebujú, teda k, e, k aktérom v ekonomike, taktiež k malým a stredným podnikom, a tiež by sa mali zajistiť pravidlá predchádzania pre špinavých peniazí, dajme tomu. Takýto je teda môj názor na Irána. Súhlasím s jeho zaradením na zoznam, ale nie i hneď. Čo sa týka toho, čo spomenula kolegyňa Gardia Zabal, či to navýšenie, ktoré navrhuje komisia, je vhodné. Aká je teda aktuálna situácia? 46 tohto mandátu E, externých úverov sa využilo do roka 2016 a vidíme, že situácia je o mnoho akutnejšia vo východnom susedstve. Tam už 84 e, celkových súm sa využilo do konca roka 2016. A to preto, že úverová aktivita, tiež dohoda, ktorá sa uzavrela s Ukrajinou, ehm, sa najskôr nepredpokladala, keď e, sa udeli tento mandát pre externé úvery. Teda vo východnom susedstve z 4,8 na 6 miliard to nepostačí navýšiť. Ak miera úverov bude pokračovať v takomto trende v východného susedstva, tak sa tieto zdroje vyčerpajú e, do polovice roka 2018. Sme teda v situácii, v ktorej buď v roku 2018 zastavíme poskytovanie úverov v regióne východného susedstva, ktorý je taký dôležitý, alebo budeme musieť spomaliť mieru poskytovania úverov. Teda situácia nie je dobrá a preto si myslím, že prvá vec, ktorú musíme urobiť, je e, zvýšiť flexibilitu, tak ako už uviedla komisia, z 10 na 20 aby sme banke dali možnosť zamerať sa na tie oblasti, tie projekty, ktoré majú strategický význam pre Úniu. Ja si myslím, že najbližšie krajiny východného susedstva majú takúto potrebu o mnoho naliehavejšiu, než dajme tomu Latinská Amerika. Mali by byť vyššie na zozname našich priorít, než um, e, um, e, ďaleký východ alebo Južná Amerika. Teda vyššia miera flexibility pre regióny, ktoré sú um, zemepisne bližšie Európskej únii. Samozrejme, nechceme um, nejako meniť svoje záväzky voči týmto krajinám. E, aby som ešte odpovedala na otázku um, EIDR. Myslím si, že navýšenie ELM na 35-36 miliard eur je minimálna eh, požiadavka o navýšenie. Vieme, že v ideálnom prípade, aby Európska investičná banka mohla plniť svoju misiu až do konca eh, aktuálne platného mandátu, navýšenie na 38 miliard by bolo vhodnejšie. Uvidíme, koľko zdrojov bude k dispozícii, ale ja sa domnievam, že to navýšenie na 35 či 36 miliard eur je naozaj úplne minimálne navýšenie, ktoré by um, umožnilo investičnej banke pokračovať o svojej činnosti. Ešte jedna otázka k východnému susedstvu, najmä k Ukrajine. Ako banka vníma pokračovanie svojej podpory Ukrajine vzhľadom na to, že išlo o najvyššiu sumu e, z celkových dostupných prostriedkov pre východné susedstvo. Chcem sa opýtať, či teda Únia bude schopná splniť záväzky, ktoré sme Ukrajine dali a tiež, aký to bude mať dopad na ostatné krajiny, vzhľadom na to, že veľká časť peňazí pre celé východné susedstvo ide práve e, do Ukrajiny. Čo sa teda stane s ostatnými krajinami, ktoré sú vo východnom susedstve, ktoré majú tiež úzke kontakty s Úniou, najmä Gruzinsko, Moldavsko, tie tiež majú podpísané dohody o pridružení s Európskou úniou. Sú to síce menšie krajiny, ale z politického hľadiska sme sa tiež zaviazali, že ich budeme podporovať. Ďakujem. Ďakujem. Skôr než požiadam komisiu a EIB, tak ešte pán BG. Merci, euh, monsieur le président. Äh, äh, Ďakujem pekne, nadviazal by som na to, čo povedal práve kolega Murešan. Neviem presne, kedy to už bolo. Ja som bol uh, kedysi ako spravodajca poverený uh, udeľovať prvý uh, mandát investičnej banke pre tieto um, externé úvery. A musím povedať, že v posledných rokoch Európska investičná banka uh, pristupovala veľmi zodpovedne k tomuto spravovaniu, pretože záruky e, veľmi zriedkavo, e, ak vôbec niekedy sa museli využiť. To je podľa mňa tá pozitívna, ktorú treba zdôrazniť. Otázky kolegyne Gardia Zabal samozrejme sú správne položené. Myslím si, že tento nový nástroj alebo teda doplnenie tohto nového nástroja by sme nemali vnímať izolovanie. Je správne, že v kontexte zoznamu krajín sa teraz hľadom na situáciu okolo nás, e, smerom na východ, na Blízky východ a aj na juh od Európskej únie. Tam sú veľmi zložité situácie, e, ide o v podstate e, padnuté štáty, zlyhané štáty, môže to mať rôzne dopady na budúcnosť Európskej únie. A samozrejme z toho automaticky vyplýva otázka, čo sme v minulosti urobili alebo neurobili, preto, aby sme zajistili stabilizáciu e, týchto susedstiev v rôznych regiónoch. Zjavne to až tak dobre nefungovalo. Ale tiež nie som za to, aby sme automaticky doplňali tento nový nástroj a prijali takéto riešenie. Nemôžeme predsa to, čo dnes podporujeme v rôznych programoch e, v susedstve, e, automaticky rozširovať. Nemôžeme to vnímať teda len z pohľadu rozpočtu. E, sme predsa aj politici napokon, teda musíme sa s kolegami z ostatných odborných výborov pozrieť e, na synergie, na to, nakoľko by e, bolo koherentné rozšíriť tento nový nástroj, kde je potrebné naozaj konať, kde by bolo strategicky zmysluplné konať. A potom sa môžeme, dajme tomu, baviť aj o výške záruk, ktorú chceme poskytnúť pre jeden konkrétny región. Ja teda nie som za takýto automatický postup, aby sme v budúcnosti mohli zaistiť efektívnejšie dosahovanie výsledkov ako v minulosti. Ďalej druhá poznámka. Nesúhlasím tu celkom so Siegfriedom. Ja som členom v delegáciách pre vzťahy z Čile a pre krajiny Eurolat a tiež vo výbore pre zahraničný obchod mám e, na starosti monitorovaciu skupinu pre Strednú Ameriku. Je správne, že viacero krajín nepatrí do tohto zoznamu, to je jasné, ale keď e, sa pozrieme na strategické, politické vývoje situácie, po tom, čo prezident Trump tú vyrokovanú transpacifickú dohodu e, z pohľadu USA úplne e, vylúčil, tak podľa mňa to bude vyžadovať konanie tieto krajiny v Južnej a Strednej Amerike sú aj e, v niektorých prípadoch pozitívnymi príkladmi a sú tam aj samozrejme dramatické negatívne príklady. A ak sa chceme k tomu postaviť zodpovedne, tak to musíme rozlišovať. Ak však povieme, že ide len o bezprostredné susedstvo, teda e, východ, juh e, a tak ďalej, tie sú prioritné a zabudneme na tie vzdialenejšie regióny, to podľa mňa nie je celkom správne. Musíme sa ujať svojej globálnej zodpovednosti. Preto chcem požiadať, vážený pán predseda, aby sme ešte využili čas na predkladanie pozmeňovacích návrhov, aby sme sa, dajme tomu, poradili s odborníkmi aj z ostatných výborov, ako aj eh, by sme ešte mali prejednať otázku eh, vyššej flexibility. S týmto plne súhlasím, ale viac flexibility nemôže mať za následok, že budeme zanedávať to, o čom sme napokon aj včera hovorili, čo sa týka dostatočných um, participačných práv Európskeho parlamentu v rozhodovacom procese o týchto veciach. Komisia nám musí dať jasné signály, vďaka ktorým by sme sa posunuli o niečo ďalej než pri iných nástrojoch, o ktorých sa rokovalo v posledných mesiacoch a rokoch, aby parlament nebol zabudnutý. Ďakujeme pekne. Chcel by sa vyjadriť niekto iný? Ja si myslím, v súvislosti s týmto pracovným dokumentom máme príležitosť diskutovať a to je veľmi dôležitá, priam kapitálna diskusia, pretože rozhodnutia, ktoré treba prijať, sú neoddeliteľné od strategickej vízie EÚ. Rád by som poznal cestovnú mapu komisia EIB v tejto oblasti. Pretože tu ide o geopolitiku a keď sa pozerám na pôžičky pre čínske oblasti a pritom sú to Číňania, ktorí nám požičiavajú peniaze, tak by som rád vedel, aká je to logika, či je to na podporu európskych firiem v Číne, alebo, ale to skutočne odôvodňuje veľmi podstatnú rozhodnú diskusiu o tom, aké miesto chceme dať Európe v globalizácii. A nástroj E, ktorý vytvoril EIB a tá záruka, ktorá je dávaná EÚ. Takže potrebujeme naozaj pripomienky a návrhy našej spravodajkyne aj všetky ostatných, ale opakujem, toto je naozaj kapitálna, veľmi dôležitá téma a musíme ju hĺbkovo prediskutovať predtým, ako to prejde do plena, pretože toto skutočne Európanov zaujíma. Ďakujem. Pani Ajala. Eh, ehm, Myslím si, že potrebujeme zabezpečiť dlhodobú stratégiu, ktorá má posilniť udržateľný rast a rozvoj. Samozrejme, to si vyžaduje investície do verejnej infraštruktúry, vzdelávaniu zdravia a e, podporu týchto kľúčových cieľov. A samozrejme, musíme zabezpečiť aj transparentnosť a zodpovednosť ja som si eh, včera odfotila tú prednášku o eh, galaxii eh, fondov, ktorú sme mm, mali včera. Mne to prišlo ako absolútny chaos. Otázka je, ako to môžeme sprístupniť našim ľuďom, ktorí žijú tam vonku. Ja som sa z toho nevedela včera vysomáriť, tak povedať. Ako môžeme, môžeme vyprodukovať takýto, také dokumenty, ktoré by nepoužívali jazyk, ktoré sú na mile vzdialené obyčajným občanom. Myslím si, že pri podpore malých a stredných eh, podnikov eh, to je kľúčové, ale samozrejme musíme podporiť aj eh, družstva a kooperačné združenia, pretože tie sú práve kľúčom k udržateľnosti a stabilite. A práve sú komunity a sú oblasti, kde jednoducho prístup z hora na dol nefunguje. To musí byť prístup z dola nahor, aby sme sa e, vysporiadali na príklade, e, na príklade, ako sú napríklad mikropožičiek, aby sme aby sme nikdy nevytvárali dohody so, sprostre, so sprostredkovateľskými finančnými inštitúciami, pretože to iba vytvára dodatočné vrstvy byrokracie. Takže potrebujeme oveľa e, priamejší e, spôsob, ako dodať tieto prostriedky malým a stredným podnikom priamo v teréne. Takže by som vyzval Európsku investičnú banku, aby vytvorila nástroj, ktorý bude menej e, byrokratický a ktorý bude e, podporovať malé a stredné podniky, družstva a sociálne podniky. Merci. Ďakujem, pani Niriada. Nevidím ďalšie Žiadne žiadosti o slovo? Možno pán Bern z EIB, aby nám dodal niečo, ako je to možno, alebo ako to prebieha, kto žiada pôžičky, či sú to firmy, aký je mechanizmus a procedúra a aká je tá cestovná mapa a kto diktuje túto cestovnú mapu. Sú to politici, sú to politické rozhodnutie alebo správna rada? Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za príležitosť zodpovedať tieto otázky. Nebudem uh, komentovať bod o manažmente aktív. Myslím si, že to je nesmierne technický bod, a ktorý eh, predostreli viacerí partnery, na ktorý by sme sa museli pozrieť naozaj eh, hĺbkovejšie. Chcem iba povedať toľko, že v skutku sme tak, takisto eh, dodali a vygenerovali aj zisk, ktorý pochádza z týchto fondov vo výške 700 miliónov eur. Chcel by som takisto zodpovedať otázku exkluzionistov alebo vylúčovačov. Žiadne z krajín nevyužívali LEM po už dlhý e, čas, e, pretože máme alokačnú politiku. Napríklad krajiny, ktoré sú pokryté ELM, ako napríklad e, Turecko, sú si vedomí rizik, ktoré vyplývajú z požičiek Európskej investičnej banky pri projektoch, ktoré podporujeme v týchto krajinách. Napríklad e, v Turecku e, mnohé z našich pôžičiek bolo e, realizovaných na riziko EIB a nezahrňalo to nástroj ELM. A samozrejme nepoužívame nástroj ELM ani na krajinách ako je Hongkong, Island alebo Singapur. Ďalšou otázkou bola naša stratégia. EIB je Európska e, banka, banka Európskej únie a je pod kontrolou Rady a parlamentu. Dobrým príkladom je to, e, že bol predložený príklad východu. Tam sme boli explicitne e, požiadaní, aby sme rozšírili úverový rámec o 3 miliardy. Toto neboli e, náklady nad rámec. E, toto bolo jednoducho pridržanie sa e, politík, o ktorej sme boli požiadaní ktoré boli uložené Európskej investičnej banke. a ako sme povedali eh, na začiatku, keď nás požiadali, aby sme zvýšili úverový rámec o 3 miliardy. A jednoducho eh, sme prekročili náš garančný rámec, ktorý sa má navýšiť, eh, pretože východ, alokácia na východ rozhodne nepokrýva 3 miliardy pred tzv. ukrajinským balíčkom so súčasnými stropmi, tak ako sú nastavené legislatívou, jednoducho nemôžeme mať udržateľné požičky pre Ukrajinu <clears throat> tak ako je to od nás žiadané, pretože to jednoducho nie je rovnaká obálka, tak ako sme to robili do konca minulého roku. Takže v skutku na to, aby sme uchovali a zostali v rámci garancií, ktoré máme k dispozícii, pretože požičky sú nesmierne náročné na realizovanie bez takýchto záruk, pretože preto aj máme ako Európane nástroje ako ELM. Preto tieto požičky budeme pokračovať v nadchádzajúcich eh, semestroch. V roku 2018 zastavíme požičky eh, ale to nielen v Ukrajine, ale všetkým krajinám v regióne. Samozrejme, iba jedna pripomienka k stratégii. My už sme nepožičiavali žiadne peniazku. peniaze Rusku, ani neplánujeme ďalšie požičky. To je samozrejme e, dodržiavanie politik a rámcov, ktoré nám boli predostreté radov a parlamentov. Keď hovoríme o flexibilite, e, legislatívny rámec je samozrejme dôležitý. Na druhej strane vzhľadom na to, e, aby sme sa vysporiadali e, s nedostatkami v rámci EIB, netreba nechávať politické riadenie na Európsku investičnú banku, pretože si e, myslíme, že je to práve práca parlamentu a rady, ktoré by mali určovať oblasti, kde Európska investičná banka bude plniť ich politické ciele požičiavame napríklad aj e, Číne, ale iba čisto v kontexte e, boja proti klimatickým zmenám. To je na základe usmernení, ktoré sme dostali a Čína a povedzme, že 40 celosvetového uhlia je spalovaného práve v Číne. A pokiaľ chceme zmeniť klímu, respektíve chceme zmierniť klimatické zmeny. Ak dovolíte, preruším vás. Keď hovoríme, že požičiavame klíme, poskytujeme Číne úvery s cieľom bojovať proti klimatickým zmenám, poskytujeme teda úvery Číne ako štátu alebo firmám, ktoré sa podielajú na nejakých mm, prácach v Číne, ale ktoré sú v skutočnosti či, eh, s európskymi firmami. Teda komu vlastne tieto požičky poskytujeme? V tomto prípade je to predovšetkým súkromný sektor a súkromní aktéry. Väčšina požičiek mimo Európy sú pre súkromných e, príjemcov a tieto súkromné podniky? Ide o čínske súkromné podniky alebo európske? Uh, tieto projekty uh, sú medzinárodnými projektami, pri ktorých sa realizujú medzinárodné tendre. Takže máme medzinárodné spoločnosti, ktoré sú ktoré sú situované veľmi dobre, aby sa vysporiadali eh, s tými eh, projektami, ktoré financujeme. Um, Samozrejme, dodržiavame medzinárodné usmernenia pre obstarávanie pre každý jeden projekt, ktorý je podporený z fondov Európskej investičnej banky. To znamená, že očakávame, aby to boli najlepšie e, e, projekty, ako napríklad výstavba generátorov ktorí dostanú tieto požičky. A to sú v mnohých prípadoch európske e, podniky, ale je to medzinárodný tender. Ja chápem, ale teda e, zasahujeme preto, že tí, ktorí e, odpovedali na výberové konanie, e, sú európskymi firmami. Ja by som bol rád, keby ste to upresnili, či teda ide o európske podniky, ktoré podporujeme, alebo nie áno, požičiavame aj neeurópskym spoločnosťam, eh, eh, pretože je to politikou eh, Európskej únie, aby sme podporovali otvorený prístup k takýmto projektom. A v rámci tejto otvorenej politike žiadame medzinárodný otvorený tender, čo by sme napríklad nepodporili, ak projekt ide napríklad proti miestnym požiadavkám, ak indická vláda chce postaviť veternú elektráreň a to podporujú iba indické spoločnosti, tak to nepodporíme, pretože chceme otvoriť tieto trhy a podporiť takýmto spôsobom, podporiť aj napríklad európske firmy, ak by mali záujem. Ale na druhej strane, e, principiálne, ak by tam bola mexická spoločnosť, ktorá poskytuje lepšiu veternú elektráreň a vybavenie, to znamená, že mexická spoločnosť môže vyhrať tiež, nemusí to byť nevyhnutne e, európska spoločnosť. Takže e, snažíme sa podporiť e, otvorený prístup na tieto tri. A to znamená, že ak sa pozrete na výstupy tejto politiky v mnohom prípade alebo vo väčšine spoločnosti, je to priaznivé práve pre európske spoločnosti. E, zodpovedalo to vašu otázku? Asi, ale myslím, že keď EIB potrebuje fondy na financovanie operácií. Je pravdepodobne, že sú to práve Číňania so svojimi štátnymi a zvrchovanými fondami, ktorí sa zúčastňujú poskytovania tých požičiek EIB a to zase EIB umožňuje financovať operácie proti zhoršovaniu životného prostredia v Číne. Môže sa to stať. Áno, v skutku nikdy nefinancujeme žiadny projekt do miery 100%. To znamená, že pri všetkých projektoch musí existovať spolufinancovanie. Je to e, samozrejme zabezpečenie toho, aby sme zabránili zhlukovaniu iných investičných nástrojov. Samozrejme je nám jasné, že tieto prostriedky sú nevyhnutné na realizáciu niektorých e, e, projektov ale sme spokojní, že keď prefinancujeme povedzme 20%, eh, tak povedzme zvyšných 80% je prefinancovaných eh, iným nástrojom alebo inou pôžičkou. A to samozrejme môžu eh, byť napríklad čínske investory, čínske spoločnosti alebo samozrejme aj iné európske, iní európsky investori. Myslím si, že som odpovedal na väčšinu otázok. Chcel by som sa vrátiť k pripomienke, respektíve otázke, ktorá znela, že či súčasný garančný rámec umožňuje e, neustále požičiavanie, neustále požičky. Nie, nie je to možné, pretože máme stanovený garančný strop a očakávame 60-percentné zníženie požičiek na východe, pokiaľ chceme dodržať tento strop. Čo sa stane de facto? Nemôžeme s týmito pôžičkami e, prestať okamžite, pretože toto je dlhodobý proces pri posudzovaní jednotlivých projektov. Takže pokiaľ legislatíva ostane taká, aká je, budeme musieť postupne spomaliť tú mieru požičiavania a a po roku 2018 nebudeme schopní požičiavať naďalej na východe. Posledná otázka sa týkala galaxií nástrojov a sme si vedomí, že existuje mnoho rozličných e, európskych e, nástrojov, ktoré sa majú vysporiadať s, s európskymi politikami mimo EÚ myslíme si, že vzhľadom na to, že sme Európskou bankou, chceme zabezpečiť, že existuje dostatočná doplnkovosť a že tieto nástroje sú využívané v čo najlepšej možnej miere, ako napríklad e, nástroje vlastného rizika, rovnako sú nasadzované príslušným spôsobom v Afrike a e, Karibiku, ako aj napríklad e, nástroj IF e, vrátane garancií jednotlivých štátov. A to nám umožňuje nie len vysporiadať sa e, s výzvami hospodárskej odolnosti, ale samozrejme vysporiadať sa aj s koreňovými príčinami migrácie, čo sa týka podpore malých a stredných podnikov priamo na mieste. Úplne súhlasím s tým, že je nesmierne dôležité podporiť malé a stredné podniky a e, podnikanie. A robíme tak dvomi spôsobmi. Jedným zahrania celkový rozvoj odvetvia, pretože to, čo je potrebné v týchto krajinách, čo sa týka pri rozvoji finančného sektora, a to takým spôsobom, aby vedel podporiť malé a stredné podniky. No a po druhé, máme priame programy mikrofinancovania eh, napríklad v subsaharskej eh, Afrike, kde máme revolvingový fond v, celko, eh, fund, fond v celkovom, v množstve pol miliardy eur, kde komisia a rada vytvorila aj obálku pre južné susedstvo, ktoré zahrná Západný Balkán, stred Blízky východ a Severnú Afriku. Ale v zásade absolútne súhlasím s predsedom, že potrebujeme zásadnú diskusiu o tom, akým spôsobom konsolidovať nástroje a skoherentniť tak nástroje eh, na rozvoj a samozrejme pristupovať eh, k tejto diskusii nielen z perspektívy banky. Ďakujem veľmi pekne. Merci, monsieur. Ďakujem za všetky upresnenia. Áno, ja si myslím, že by sme mohli zorganizovať akýsi e, workshop e, špecializovaný na financovanie, ktoré EÚ môže udelovať a upresniť, aká je naša strategická vízia, ktorá nás vedie k tomu, že ideme tým smerom, ktorým ideme. E, v mene komisie by chcel ešte niekto dodať. Áno. Iba niekoľko pripomienok, respektíve jednu vetu k otázke eh, manažmentu a správe aktív. Kolega bol, mal absolútne pravdu, eh, keď eh, povedali, že vygenerovali zisk a rovnako to robí aj komisia. To znamená, že poplatky, ktoré dáme Európskej investičnej banke, sú pre nás čistým nákladom, ktorý by mohol byť použitý inde. E, dôležitou záležitosťou všeobecnej obálky myslím si, že tou kľúčovou vecou je to, že potrebujeme si stanoviť priority. Nie každá časť sveta je vysokou prioritou. Južné susedstvo a východné susedstvo sú takouto prioritou utečenci, ktorí sa zbierajú na našich hraniciach, nie sú z Brazílie ani z Číny. To si musíme povedať jednoznačne. Takže čo potrebujeme je Európska investičná banku, takú in, eh, in, Európsku investičnú banku, eh, ktorá by inteligentne využívala túto dodatočnú flexibilitu, ktorú navrhujeme, aby mali, eh, ktorá je veľmi významná. Takisto potrebujeme prítomnosť Európskej investičnej banky, kde neexistuje také veľké e, riziko, kde by Európska investičná banka realizovala pôžičky na e, vo vlastnom e, riziku, ktoré sú napríklad trhy ako e, Čína alebo Brazília. Potrebuje naozaj Európska investičná banka naozaj garancie zo strany Európskej únie v krajinách ako Brazília a Čína? Mala by sa spoliehať v tomto prípade na vlastné zdroje. Problémy, ktorým čelíme, je to, že e, rozpočet má prirodzené obmedzenia. Nemôže fungovať ako nejaký bezobný bankomat, odkiaľ si môžu e, členské štáty neustále brať e, garancie. Samozrejme, bolo by to krásne a nepochybujem, že Európska investičná banka môže robiť stokrát viacej, keď im dáme stonásobné garancie pretože tie toto sú ručenia, ktoré sú k dispozícii až na obmedzené množstvo aktivít. Samozrejme, to samozrejme závisí od nastavenia viacročného finančného rámca, ale môžem začať aj môžem začať e, si pospevovať pesničku, ak by som bol boháč. Avšak e, e, zdá sa, všetko je, eh, všetko je prázdne, pokladnice sú prázdne, nie je nič k dispozícii, ale to, čo už robíme, to, čo robíme, je už eh, vysoko nad rámec toho, čo sme pôvodne predpokladali. Eh, pôvodne chceli sme navýšiť rozpočet o 3 miliardy pôvodne, ale skončili sme tým, že sme navýšili ten rozpočet o 5 až 6 miliard Hovorím o príspevku od generálneho riaditeľstva pre rozpočet. Ale vidím, ako e, vidím, že Európska investičná banka žiada o ďalšie navýšenie. Nepredpokladám, že Európska investičná banka má problémy pri prioritizácii. To je nesmierne náročná činnosť, avšak e, nie tu nejaký zázračný nástroj, ktorý by vyriešil všetky problémy. Európska a banka by mala mať možnosť e, pristupovať e, k novým nástrojom, ktoré spomínala aj Peringardia Zabal, ktorý je spravodajkyňou, a ELM nie je nejakým e, výhradným fondom európskeho rozpočtu, na základe ktorého Európska investičná banka bude môcť rozvíjať svoje politiky, aby nebola vystavená tlakom. Ďakujem. To sa týka aj tej rozpravy, čo sme mali včera po obede a ide o to teda, znovu opakujem, treba si stanoviť, čo robí Európa, aké sú jej e, ciele, ktoré by mali byť dielané všetkými občanmi a oni zdá sa, že majú jasnú predstavu o tom, čo by chceli z EÚ a potrebujú na to aj isté finančné prostriedky. Pani Garia sa bál na záver Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som predovšetkým poďakovať za rozpravu, pretože takto môžeme postupne objasňovať naše myšlienky a ďakujem za informácie, ktorú sme dostali z komisie aj z EIB. Takto budem ďalej pracovať na návrhu správy. Začnem s tým a nie je veľmi jasný harmonogram Február je kratší mesiac, potom je tam jeden Štrásburg, jeden Tyrkisový týždeň. Nemáme od 9. februára do 6. marca zasadnutie rozpočtu spolu s predsedom a sekretariatom. Práve rozhodujeme, či ešte zvoláme jedno ďalšie zasadnutie a tak by sme predložili správu a stanovili deadline na pozmeňovacie návrhy. Keď objasníme tento harmonogram, tak vás okamžite budeme informovať, ale naša predstava je, že aby sme všetko ukončili, rokovania aj dohodu o vonkajšom mandáte EIB do leta, alebo pred letom, tak. Merci, Ďakujem, pani Gardia Sabal. Myslím, že naša diskusia pokrýla aj ten garačný fond pre vonkajšie opatrenia a môžeme ísť na nasledujúcu správu, ktorá sa týka kohezného fondu a správna skladba zdrojov financovania a vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov. Gracias, presidente. Hoy se me ha acumulado el trabajo. Áno, ďakujem, pán predseda. Hovorí pani Gadia Sabal, dnes mám toho viacero, veľmi stručne. Je to naše stanovisko k mm, správe výboru REGI a to súvisí s koheznou politikou a finančnými nástrojmi. Snažili sme sa obmedziť stanovisko na témy čisto rozpočtové v tej prvej časti som chcela opresniť, aký je cieľ využívania finančných nástrojov, pretože je veľa pochybností alebo pokusov či pokušenia si myslieť, že finančné nástroje slúžia na všetko a vždy. A ja si myslím, že je dôležité upozorniť, že využívanie týchto nástrojov sa má používať tam, kde zlyháva trh alebo tam, kde investičné podmienky nie sú optimálne a preto všetkým som chcela zdôrazniť, že keďže tieto nástroje sú ručené európskymi fondami a teda verejnými financiami, nemôžeme sa e, e, obmedziť len na ekonomickú rentabilitu a na súk- nejaké záujmy súkromného charakteru, ale musí tam byť samozrejme aj to logo EÚ, toho verejného sektora, a teda mali by mať viacej aj sociálnu úlohu a mali by sme teda pripisovať väčší význam tejto sociálnej úlohe a v prípade a ich pozitívny dopad pre poberateľov. Urobila som krátke rezume toho, ako sa finančné nástroje používajú a keď ich porovnáme e, keď porovnáme VFR predchádzajú s tým súčasným, tak sme zdvojnásobili financie, ktoré majú tieto nástroje k dispozícii a tiež som chcela zachytiť a poukázať na to oneskorenie, na ktoré sme už vo výbore poukazovali pri spúšťaní fungovania všetkých kohezných fondov. A je to zlé nie zo všeobecného hľadiska, pretože nemáme dostatok investícií pre regióny, ale znovu sa oneskorujú platby a znovu tu budeme mať eh, akumuláciu nezaplatených eh, faktor na konci VFR a znovu som zopakovala tú potrebu toho, že EP musí mať väčšiu, demokratickejšiu kontrolu a mali by sme dostávať lepšie informácie. A návrh zmeny finančného nariadenia Omnibus nám dá príležitosť, aby sme tú informáciu mali lepšiu, jednoduchšiu, prístupnejšiu a Eh, jednoduchšie pravidlá na využívanie týchto finančných nástrojov a aby sme kombinovali Junckerov investičný fond s koheznými fondami. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Novakov. Thank you very much, sir. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som som sa chcel poďakovať spravodajkyni pani Gardy Sabal za dobrú spoluprácu. Myslím si, že sa nám podarilo nájsť spoločné stanovisko a spoločný jazyk tejto dôležitej téme a všetky menšie rozdiely, e, ktoré ešte medzi nami sú, e, sa podaria kompromisne vyriešiť. E, ja už som predložil tento dokument výboru REGI, ale ešte k nemu dodám zo pár slov. Som nesmierne šťastný, že pani Gardia Zabal spomenulo načasovanie tejto správy. Je to jedna z prvých, ktorá začne diskusiu o situáciu e, po roku 2020 o e, novom viacročnom finančnom rámci. Máme k dispozícii Omnibus, máme k dispozícii výsledky skupín na vysokej úrovni o zjednodušovaní, takže Neviem si predstaviť lepšie načasovanie tejto správy a preto verím, že aktívna účasť poslancov rozpočtového výboru je kľúčová. Rovnako ako aj odborníkov k tejto téme. kolega z výboru REGI hovor, že čím lepšia príprava, tým lepšie výsledky. Takže na dobrú prípravu vás budeme potrebovať. ako som povedal na výbore REGI, ak eh, zvážime eh, nenávratné finančné pôžičky a eh, samozrejme finančné nástroje ako dva zdroje financií, tak e, to môže fungovať. Takže opätovne ďakujem za váš príspevok a myslím si, že toto bude jedným z milníkov, e, ktorý musíme prekonať pri riešení tejto témy. Ďakujem. Ďakujem. Nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Pani Garia Sábal, záverom, nemáte nič špecifické, dobre, takže harmonogram 31. január o 12. pozmeňovací návrh, hlasovanie v rozpočte 6. marca. Ide o stanovisko. Gestorským výborom je REGI a oni budú hlasovať 20. marca. A teraz dám slovo kolegovi Gonzálesovi Ponsovi k riadeniu rybarských flotíl v najvzdialenejších regiónoch. Ďakujem pekne, pán predseda. Týmto stanoviskom by som rád zvoraznil význam toho, že komisia musí brať do úvahy skutočnú situáciu rybárskych flotil v najvzdialenejších regiónoch. Opakuje rečník v najvzdialenejších regiónoch, aby sa uvažovalo o pomoci pre tieto flotily. Opakujem znovu, ide len o najvzdialenejšie regióny je to jedna z hlavných požiadaviek týchto regiónov, kde miestna flotila je veľmi zastaralá a ohrozuje e, nielen zdravie pracovníkov na palube, ale aj bezpečnosť e, námorníkov a rybárov. V súčasnosti neexistuje pomoc na obnovu flotily flotily, e, flotily vzhľadom na e, reformu SPP, pretože vtedy sa snažilo zamedziť nadmernej kapacite e, rybárskej flotily. Ale musím dodať, že tieto regióny sú naozaj najvzdialenejšie. Ide o remeselný rybolov a tento nemá negatívny dopad na životné prostredie a techniky sú tradičné pri rybolove. A to, že by e, sa mohlo začať o tejto e, pomoci, je zakotvené v článku 349 zmluvy o fungovaní EÚ, kde sa berú do úvahy špecifické sociálne, ekonomické podmienky a hlavne vzdialenosť. Ekonomická kríza poskyt, pod, postihla oveľa viacej tieto regióny. Preto žiadam aby výbor, komisia a členské štáty posilnili a zjednodušili pomoc a prístup k európskym fondom a iným nástrojom, aby sme podporili ekonomický rozvoj, rozvoj týchto vzdialených regiónov. Termín na pozmeňovacie návrhy je pondelok 30. januára o 12. A som samozrejme k dispozícii e, k vašim e, pripomienkam či otázkam. Ďakujem, pán spravodajca. Pani Gardia Saval. No Ďakujem, toto nie je moja správa, ale kolegyňa nemohla prísť. Isabel Tomás, mám len dva komentáre. My absolútne podporujeme pomoc na obnovu flotily, ako povedal pán Pons. Ide o remeselný rybolov a teda ide o zodpovedný druh e, lovu rýb a my e, samozrejme v rozpočte musíme vyhodnotiť rozpočtový dopad tohto návrhu. Mali by sme uvažovať o režime posej aj pre rybolov, tak ako to funguje v prípade najvzdialenejších regiónov, ako to funguje v prípade plnohospodárstva. A myslíme si, že by to by bol dobrý návrh a samozrejme v tomto zmysle predložíme pozmeňovacie návrhy a určite sa dohodneme. Voilà qui est prometteur. Áno, to je slubné. Sú ďalšie žiadosti o slovo? Nevidím. Spravodajca povedal termín na pozmeňovacie návrhy 30. januára na obed hlasovanie v rozpočte 6. marca a v, e, vo výbore PEŠ 20. marca. Je vous suggère... Navrhujem, podstate zatiaľ nenavrhujem nič, len vám oznamujem, že zasadneme opäť 9. februára vo výbore pre rozpočet v Bruseli. E, dostali ste informáciu, ktorá e, s tým súvisí elektronicky. Nikto ďalší sa, nežia, sa nehlási o slovo v bode rôzne podľa všetkého, takže týmto um, odročujem našu schôdzu pre dnešok a o 10.30 začneme schôdzu koordinátorov. Ďakujeme všetkým za účasť.